Týmto končím rozpravu. Zajtra bude hlasovanie o 11.30. A teraz prejdeme na ďalší bod dnešného programu rokovaniu. Dnešného rokovania je to spoločná rozprava o šengenskom priestore. Budeme hovoriť jednak o hodnotiacom mechanizme na overenie uplatňovania šengenských aký a to je správa pána Carlosa Coelha a potom pani Renate Weber, kde hovorí o dočasnom obnovení kontroly vnútorných hraníc na mimoriadných okolností. Poprosím najprv pána Carlosa Coelha 4 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka, vážení kolegovia. Podarila sa nám dosiahnuť konsenzus ohľadne šengenského aký. Nebolo nám ale umožnené postup spolurozhodovania, ale dostali sme sa aspoň vpred k zlepšeniu, čo sa týka aktuálnych pravidiel pre ochranu práv našich občanov a zatiaľ sme posilnili aj tie aktuálne podmienky, za ktorých k tomu dochádza. 6 zásadných vecí. Chceli sme európsky systém a za ten sme hlasovali. Ten hodnotiaci systém už nebude na medzivládnej úrovni, bude mať ponovom európsky charakter. Bude tu európsky pozorovateľ, ktorý bude zodpovedný za celkovú koordináciu. To bude teda súčasťou toho hodnotiaceho mechanizmu a následných kontrol bude zodpovedný za rozhodnutia v rámci hodnotiaceho mechanizmu podľa jednoročných viacročných plánov a tých e, kontrol na mieste. Bude pripravovať hodnotiace správy a odporúčania. Po, na základe takéhoto hodnotiaceho, e, hodnotiacej kontroly bude prijatá správa s odporúčaniami a to potom bude schváľovať rada. Celého procesu sa zúčastí hneď niekoľko európskych agentúr. Druhá vec. Neprehliadame ani vnútorné hranice. Existuje tu možnosť hodnotiť, či tie kontroly pre, prebiehajú dostatočným spôsobom a je možné ich kontrolovať aj na vnútorných eh, hraniciach. V niektorých členských štátoch došlo k tomu, eh, k eh, vývo- negatívnemu vývoju na strane extrémne pravicových strán. Niekedy sa používajú aj dvojité štandardy a Odteraz je to tak, že kandidátske krajiny aj už členovia šengenského priestoru budú hodnotení jednotným spôsobom podľa jednotných pravidiel, takže táto dvojitosť sa ruší. Šengenské pravidlá budú musieť byť prísne dodržiavané nielen v čase, kedy krajina pristupuje, ale aj potom. Ďalej, kontroly, ktoré boli doteraz pomerne laxné a vyplývalo to z toho, že tie inšpekcie boli ohlásené príliš skoro, príliš e, dlho dopredu. A jedna z najdôležitejších inovácií tohoto systému je, že tie inšpekcie budú možné kedykoľvek, kde, respektíve kdekoľvek, s tým, e, že e, príslušné orgány tej navštevy krajiny budú o tom informované iba 24 hodín vopred. Ďalšia vec, tento nový hodnotiaci mechanizmus bude užitočný a bude mať väčší reálny obsah. Budú tam presné hodnotenia toho, nakoľko sú šengenské pravidlá dodržiavané, aplikované. Môžeme e, vyslať týmy hraničných kontrol v prípade, že sa zistia nejaké problémy a hliadok. Ďalej, strategické akčné plány musia byť e, predstavené Frontexu a to je ďalší bod. A pokročili sme aj v tom zaangažovaní parlamentu. Doteraz sme nemali vlastne žiaden prístup k hodnotiacim správam v rámci tých hodnotení dodržiavania šengenských pravidel a v budúcnosti budeme v týchto iniciatívach už zahrnutí. Netýka sa to iba dohody medzi inštitúciami, medzi inštitúciami ale aj tak v tom legislatívnom akte. Ďakujem všetkým zúčastneným, pani komisárke aj správodajcovi. Je to naozaj výrazný krok vpred oproti aktuálnemu statu quo. Tie pravidlá budú e, prísnejšie, prehľadnejšie, transparentnejšie aj ten systém hodnotenia. Takže ďakujem ešte raz za tú silnú podporu, ktorá, ktorú pod parlament v rámci týchto dlhých rokovaní Eh, poskytol. Ďakujem aj tým, ktorí nesúhlasia s mojim stanoviskom, aj, dokonca aj ak hlasujete proti tomuto návrhu. Ďakujem pekne. Pani Weber, 4 minúty. Ctení kolegovia, každý rok máme vyhodnocovaciu správu o tom, ako európske občania vnímajú Európsku úniu. Za viac než 50 z nich hovorí o tom, že najväčším výdobytkom Európskej únie je voľný pohyb osôb. Sú to samozrejme dobre dôvody takúto odpoveď, pretože v, Európu, v Európe, kde celé desaťročia boli rozdelení národy a dokonca aj rodiny hraničnými kontrolami, sa podarilo konečne dosiahnuť ob- priestor, kde je možný voľný pohyb. A takisto vidíme aj hospodárske výhody tejto situácie pre naše podniky Prečo to však trvalo viac než rok a pol dospieť k dohode e, v rámci takej témy, čo jednoducho naši občania si tak veľmi cenia? Odpoveď je nasledovná, ale zároveň aj komplikovaná. Populistický prístup jednoducho prevládol vo viacerých členských štátoch, pre, prebiehajúce voľby takisto určili aj niektoré stanoviska niektorých vlád, ale treba povedať, že e, v súčasnosti máme správu, kde ja som spravodajca, kde jednoducho vyhodnocujeme situáciu dočasných obnov kontrol vnútorných hraníc za mimoriadných okolností, aby sme sa vyhli nejakým zneužívaniam tejto situácie. Ja by som bola skutočne rada, ak by sa nám podarilo dosiahnuť 100% podporu znovu obnovenia kontroly vnútorných hraníc, ale ešte stále na to nenastal čas. Ale treba povedať, že sa nám podarilo predsa len predstaviť určitú komunitárnu dimenziu v tejto téme a dodatočné garancie, aby sme zabezpečili, že tento mechanizmus sa nebude zneužívať. Súčasné možnosti, pokiaľ ide o obnovenie kontrol vnútorných hraníc, boli objasnené a tie zábezpeky, ktoré tu máme, vychádzajú z testu proporcionality, ktorý vlastne meria dopad týchto, tohto znovu zavedenia Hovorilo sa o tom samozrejme aj na úrovni jednotlivých členských štátov, mali sme tu stanoviska komisie. Nová možnosť, ako by sa dali obnoviť kontroly vnútorných hraníc, ktorá vlastne bola požiadavkou zo strany rady, ktorú dostala komisia pred dvomi rokmi, tak takáto požiadavka bude iba posledným útočiskom vo výnimočných situáciách, v kontexte nejakých vážnych nedostatkov, ktoré by sa týkali kontroly externých hraníc. Ale v takomto prípade takýto návrh príde zo strany komisie po hĺbkovej analýze. Po ďalších analýzach treba povedať aj nasledovné. Tento text bol predstavení v tom zmysle, aby sme dostali našim záväzkom z roku 2011, pokiaľ ide o migráciu a prekračovanie externých hraníc zo strany príslušníkov tretich krajín. Toto nemôže byť jednoducho vnímané ako hrozba pre verejnú politiku alebo pre našu vnútornú situáciu. Celkové obdobie, v rámci ktorého by malo byť zavedené takéto e, dočasné kontroly, jednoducho nemôže byť dlhšie ako dva mesiace. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Európskej rade každý rok správu, tá minimálne raz za rok správu ohľadne týchto kontrol na hranicách. Takáto správa bude obsahovať všetky rozhodnutia, ktoré sa budú týkať o obnovenia kontroly v rámci toho konkrétneho roku. Chcela by som však povedať aj pár slov, pokiaľ ide o správu pána Koeja, kde som ja tieňovou kniha. Skutočným výdobytkom v rámci tejto správy je úloha komisie. Ak dnes je komisia iba pozorovateľom, mechanizmus vychádza iba na úrovni peer-to-peer -peer review, komisia bude zodpovedná v budúcnosti za viacero rozhodnutí, či už na úrovni komitológie, v spolupráci s členskými štátmi, alebo aj sama za seba. Rada nemôže príjmať odporúčania iba na základe komisie. Je však zaujímavé všimnúť si, že vo vzťahu k rozhodovaciemu procesu máme spoločné stanovisko všetkých troch inštitúcií, ktoré bolo prijaté, kde sa počíta, že každé návrhy budúce komisie, ktoré budú pozmeňovať takýto vyhodnocovaný mechanizmus, mali byť predložené parlamentu na konzultáciu. Ak to bude prijaté, a dúfam, že bude, tak to bude určitým precedensom v kontexte článku 17, 70, kde Európsky parlament má byť iba informovaný kreatívnym spôsobom kde sa má vyjadriť ako konzultačný orgán. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Ďakujem pekne. A teraz zostane slovo pani Kretn za radu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda a ctení poslanci, poslankyne. V mene írskeho predsedníctva by som rada povedala, že som skutočne veľmi rada za to, že sa nám podarilo dosiahnuť takúto dohodu ohľadne šengenského balíčku. Táto dohoda vlastne zodpovedá požiadavke Európskej rady z roku 2011 vo vzťahu k súčasnému mechanizmu, ktorý máme, ktorý má byť zlepšený a prehlbený a aby sa zaviedol taký mechanizmus, ktorý by jednoducho reagoval na osobité okolnosti, ktoré môžu ohroziť celkovú spoluprácu v šengenskom priestore. Európska rada sa celkom jasne vyjadrila v tom smysle, že to by nemalo ohroziť princíp slobodného voľného pohybu osôb. A preto sme v rámci našej práce vychádzali z týchto legislatív, pri týchto legislatívnych návrhoch snahe posilniť e, práve voľný pohyb osôb. Toto je jeden z najhlavnejších výdobytkov európskej integrácie za ostatné ročia. Voľný pohyb je veľmi cenený a je to skutočne každodenná realita pre 500 miliónov občanov v rámci Európskej únie, ako aj pre občanov tretich krajín, ktorí sú legálne prítomní v šengenskom priestore ako návštevníci alebo rezidenti. Takíto občania z tretich krajín e, každý rok vycestujú až bilión krát e, teda prekročia hranice Európskej únie a preto je veľmi dôležité, aby sme posilnili tento systém a zabezpečili správnu mieru fungovania šengenského priestoru. Tento mechanizmus vyhodnocovania skombinovaný s mechanizmom e, reakcie na osobitné mimoriadne okolnosti ešte viac prispeje k dosiahnutiu nášho cieľa a zlepší transparentnosť celkovej operability tohto systému. Samozrejme si uvedomujem, že rokovania ohľadne týchto opatrení neboli vôbec jednoduché. Začali sme tým, že tu boli rôzne rozporúplné názory, pokiaľ ide tieto návrhy, ale v súčasnosti sa nám podarilo tieto rozpory e, zmieť zo stola a nájsť zhodu. Vychádzame tu z práce predchádzajúcich predsedníctiev a podarilo sa nám nájsť spoločnú reč. Podarilo sa nám preklenúť rozdiely a podarilo sa nám skutočne e, nájsť riešenia, ktoré idú v ústretí všetkých požiadaví každé návrhy v budúcnosti zo strany komisie, pokiaľ ide o snahu zmeniť tento evaluačný systém, budú predložené v budúcnosti do Európskeho parlamentu, aby sa Európsky parlament mohol vyjadriť k tomuto systému na úrovni poz- konzultačného orgánu, tak ako to vlastne bolo aj zamýšľané. Pán predseda, ctení poslanci, poslanky, ja sa chcem poďakovať Európskemu parlamentu za spôsob, akým spolupracoval s nami na tom, aby sme dosiahli takéto riešenie. Ja si uvedomujem, že už vo výbore Líbe ste včera o tomto návrhu hlasovali pozitívne a to vlastne umožnilo, že sa bude na úrovni plenárky zajtra o tom hlasovať ako o návrhu. Záverom by som chcela povedať, že ďakujem veľmi pekne spravodajcom za tieto dva legislatívne návrhy. Ďakujem pani Renáte Weber, ako aj pánovi Carlosovi Kojejovi, ktorého skutočná angažovanosť a veľká práca, ktorú vykonal, boli nepostradateľné v tom zmysle, že by sa nám podarilo dosiahnuť e, takýto, takýto výsledok, čo si my na rade veľmi ceníme a som presvedčený, že to cenia a vážia aj poslanci v tejto miestnosti. Ja som rada za túto diskusiu, že som si mohla vypočuť vstupy celého radu poslancov Európskeho parlamentu. Chcela by som však požiadať aj o ospravedlnenie, nakoľko budem musieť odísť trochu skôr, budem mať trialog ohľadne MMF dnes večer a ja sa na ňom musím zúčastniť. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za vašu zhovievavosť a ďakujem pekne za spoluprácu ako parlament, ktorú ste preukázali na úrovni spolupráce s Európskou komisiou a radou. Ďakujem ešte raz. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Teraz zostane slovo pani komisárka Malmstrom za komisiu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Presne pred rokom v tejto plenárnej miestnosti sme sa ocitli skutočne vo veľmi ťažkej situácii. Boli tu veľmi emocionálne napätia, napätá situácia medzi všetkými tromi inštitúciami Európskej únie. Teraz dnes po roku Uplynulo veľa času, boli tu intenzívne rokovania medzi parlamentom, kde ste zohrali veľmi konštruktívnu úlohu a jednotlivými predsedníctvami, cyperské predsedníctvo a írske predsedníctvo, sa nám podarilo dosiahnuť uspokojivú dohodu ohľadne šengenského systému. Máme teraz k dispozícii systém, ktorý nám posil, alebo návrh, ktorý posilní šengenský systém a komisia podporuje tento kompromis, ktorý sme dosiahli. Chcel by som sa poďakovať obom spravodajcom Renáte vybera Karlosovi Kojovi za prácu. Si uvedomujem, že práca bola ťažká. Spolupracovali ste s vašimi tieňovými spravodajcami a skutočne ste boli fantastickí. Kompromis, ktorý sme dosiahli, ako ste obidvaja uviedli, veľmi zlepší súčasný systém. Ako vieme, máme v súčasnosti mechanizmus, pokiaľ ide o vyhodnocovanie, aké miere členské štáty implementujú e, šengenské aky. Avšak treba povedať, že tento mechanizmus nie je mechanizmus, ktorý potrebujeme v súčasnosti. My potrebujeme nový, nový, ktorý by zabezpečil, že vnútorný priestor šengenského priestoru bude lepšie kontrolovaný aby sme prípadné mimoriadne okolnosti skôr vyhodnotili a mohli prijať patričné opatrenia. Tento revidovaný mechanizmus poslúži práve takémuto účelu, zabezpečí väčšiu transparentnosť a väčšiu otvorenosť. V rámci nového systému komisia postupuje koordinovaným spôsobom. Evaluácia ako taká bude vykonávaná zo strany expertov členských štátov a komisie prípade, že tu budú nejaké, nejaké nedostatky, tak navrhovaný mechanizmus počíta s tým, že sa uplatnia konkrétne opatrenia, napríklad rozmiestnenie tímov Frontexu. A e, hoci pravdepodobne to sa ani neudeje, ale tento systém počíta aj s tým, že budeme môcť zareagovať na situácie, kde odporúčania na konkrétnu odpoveď, na konkrétnu situáciu nebudú dostatočné. A musíme zabezpečiť to, aby členské štáty adekvátnym spôsobom reagovali na osobitné mimoriadne okolnosti. Komisia očakáva, že sa dočasne budú e, znovu obnovovať kontroly vnútorných hraníc. Avšak treba povedať, že to je iba vynimočné riešenie, riešenie pri, ako posledné útičisko v kritických situáciách a má to viesť iba k tomu, aby sa riešili problémy, e, aby sa neobmedzil voľný pohyb osôb. Tento nový systém Prináša sebou veľké výhody aj pre Európsky parlament. Tento bude mať zvýšenú možnosť ovplyvniť fungovanie šengenského priestoru, dostane všetky patričné informácie a tak komisia ako aj rada už vyjadrili politickú vôľu konzultovať tento problém s Európskym parlamentom a spoločné vyhlásenie, ktoré vlastne toto rozhodnutie bude sprevádzať, hovorí celkom jasne, že každý návrh komisie, pokiaľ ide o zmenu tohto systému, bude predložený Európskemu parlamentu a stanovisko Európskeho parlamentu sa zoberie do úvahy v plnej miere predtým, než sa príjme finálna verzia textu. Takže toto objasnenie, toto posilnenie všetkých nástrojov, ktoré máme, môžeme skutočne byť pyšní na ten kompromis, ktorý sme dosiahli. A tak ako aj v predchádzajúcej rozpráve, neviem, či ste boli prítomní, e, pokazuje to na to, že ak sa skutočne dáme dokopy, tak môžeme robiť niečo v prospech našich občanov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz poprosím za jednotlivé skupiny poslancov. Najprv má slovo pán Weber za EPP. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka, pani predsednička. Írske predsedníctvo tento týždeň eh, završilo dve veľké témy a dnes hovoríme o Schengene a o azile. Takže v tomto kontexte treba povedať, že írske predsedníctvo bolo skutočne úspešným predsedníctvom. My ešte raz gratulujeme a držíme vám palce, aby sa to podarilo aj v kontexte témy MMF, aby sa aj tuto skutočne zaznamenal veľký pokrok, pokiaľ ide o rozpočet pre teda financie pre tento problém. Schengenský priestor je veľký úspech Európy a my ho vždy spomíname ako úspech. A naši spravodajcovia, pán Kojo a pani Webera, skutočne urobili veľkú prácu. Musíme to však povedať narovne, pretože tí demagógovia, ktorých máme v Európe, pán Lepen, Wilders, Jobbik v Rusku, eh, teda v Maďarsku, pardon, ktorí hovoria ako pravicoví populisti, že my vlastne nepotrebujeme šengenský priestor, že sa tým ohrozuje bezpečnosť. Týmto musíme celkom jasne voči ním zakročiť. Týchto populistov jednoducho nemôžeme tolerovať. Schengen neprináša menej, prináša viac bezpečnosti. To je centrálny, centrálna správa dnešnej zmeny. A tým, že to odhlasujeme, túto zmenu ešte aj posilníme a týchto populistov jednoducho už konečne odstavíme. Evaluácia ako taká je veľkým pokrokom. Spravodajcovia to konkrétne popísali. Pani komisárka, chcel by som to vlastne povedať, že sa teším na prvé správy, ktoré prídu vlastne z neutrálnej strany a Ehm, dúfam, že sa kriticky preskúma to a že budeme mať túto situáciu, že budeme mať neutrálne správy a že možno niektorí ministri vnútra nebudú až takí celkom jasní, že budú musieť tieto správy ponúknuť Frontexu, ale týmto vlastne my posilníme celý systém. Negatívne je isté to, že spolurozhodovanie Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o evaluáciu tohto procesu, nebolo podporené. Ja ešte doteraz nechápem, prečo rada až doteraz to jednoducho blokovala tento princíp e, obhajovať kompetencie rady e, nepochopiteľný. Zdá sa, ako keby rada skutočne chcela sama rozhodovať a nechcela nejakú transparentnosť. Ja tomu v plnej miere nerozumiem a preto by som chcel, aby Európsky parlament aj v budúcnosti e, chcel aj, teda mohol aj ďalej mať väčšie kompetencie. Za to ja budem bojovať. Ďakujem za socialistov, pán Encio. Nech sa páči. Ďakujem za slovo prvom rade by som rád zablahoželal obom spravodajcom za vynikajúcu prácu, teda k vynikajúcej práci. Vlastne dva roky pracovali na tom, aby sa dopracovali k tomuto výsledku. Chcem povedať, že dohoda ohľadne riadenia šengenského priestoru to vychádza z toho, čo pred dvoma rokmi navrhovala komisia a jednoznačne to predstavuje pokrok oproti súčasnej situácii ten medzivládny model, ktorý sa používal, znamenal určité obmedzenie v pohybe a neosvedčil sa v plnej miere. Teraz vlastne aj tak vidíme len si čo bolo ako vrchol ľadovca. Mnohé aspekty, aj pozitívne, sa ignorovali. A chcel by som ešte povedať, že eh, viac menej fungovali dva o systémy overovacia. Jeden bol dosť laxný, týkal sa všetkých štátov Schengenu a ďalší hodnotiaci systém sa týkal e, kandidátskych krajín. A toto vlastne nakoniec viedlo k dosť absurdným výsledkom. Napríklad Bulharsko alebo Rumunsko ako kandidátske krajiny nemali prístup do Schengenu, zatiaľ čo e, aj napriek tomu uplatňovali naj, aj napriek tomu, že uplatňovali najprísnejší systém kontroly e, z hľadiska Schengenu. Takže z hľadiska hodnotiaceho mechanizmu teraz pristúpime k europeizácii a ten nový systém Schengenu bude progresívny. Bude lepšie možno sledovať, či vznikne potreba opäť obnoviť aj kontroly na vnútorných hraniciach. V tomto zohrá svoju úlohu prirodzene aj Frontex. Potrebujeme aj ten následný plán, ktorý bude koordinovať komisia, aby sme sa vyhli neefektívnemu konaniu. Budú sa vyžadovať príslušné opatrenia, aj za účelom odradzania nežiaducich elementov. A ak bude naozaj zistené, že budú na hraniciach nedostatky, tak sa zavedú prísnejšie opatrenia, prípadne aj dočasné zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach. V prípade potreby e, budú jednoznačne prijaté opatrenia. Je dôležité, aby ehm, tento mechanizmus dával priestor aj pre prijímanie nových členov Schengenu. Napríklad Bulharsko, a Rumunsko e, ostávali mimo až dva roky a to nie je celkom v súlade s duchom spolupráce. A asi by sme mali navrhnúť nejaké, nejaký nový systém pre šengenský systém. Verím, že to podporíte. Ďakujem pekne. Za frakciu liberálov predniesie pani spravodajkyňa Weber. Myslím, že toto je chyba. Budem hovoriť nakoniec, ale nevadí. Rada využijem túto príležitosť. A keďže pani ministerka e, bude musieť odísť, tak chcem poďakovať Írsku za veľmi pozitívny postoj pri e, riešení tejto otázky a pri príprave podkladov. Toto bolo priam vzorovo, krátke a stručné. Pani ministerka, želáte si odpovedať alebo reagovať? Aha, čiže poďakovať. Ďakujeme. Za skupinu zelených prehovorí pani Ždanoka. 1,5 minúty. Áno. Pán predseda, pani ministerka, pani komisárka, vážení kolegovia. V prvom rade by som chcela poďakovať našim spravodajcom, pánovi Koeľovi a pani Weber, za jednoznačné dlhotrvajúce úsilie, ktoré viedlo ku plodnému výsledku. Je ozaj politovania hodné, že všetko ich úsilie predsa len neprineslo až v plnej miere očakávané výsledky v súvislosti e, s dočasným zavádzaním vnútorných, e, teda kontroly na vnútorných hraniciach. Sme proti tomu, aby sa zrevidoval právny základ legislatívy, ktorá súvisí so Schengenom. Vlastne to vyzerá, že parlament je z tohoto procesu akoby vylúčený. Keď aj komisia nedokázala správne obhajovať prístup únie, parlament predsa len musí tejto otázke venovať pozornosť a dobrovoľné konzultácie predstavujú sotva niečo, čo by bolo priateľným kompromisom. Nezákonná migrácia samozrejme nie je z našej strany priateľná. Keď vezmeme do úvahy to všetko, čo sa spomenulo, tak 29. mája bolo dohodnuté, že vlastne ten systém EÚ bez vnútorných hraníc by sa mal viac menej prehodnotiť, ale toto potom ohrozuje integritu Schengenu. Ďakujem. Ďakujeme pekne za európskych konzervatívcov. Dávame slovo pánu Van Dalenovi. Poprosíme mikrofón. Let us try another one. Skúste iný mikrofón, prosím, hovorí pán predseda. This is better? Yeah. Už je to lepšie? Dobre, tak začnem ešte raz. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, tá dohoda, pokiaľ ide o reformu šengenského systému, tak táto dohoda vlastne počíta s dočasným obnovením kontroly vnútorných hraníc, avšak odbúranie hraníc to bolo to hlavné v rámci našich snách a teraz to budú nejaké výnimky, ale to je iba skutočne za mimoriadných okolností, napríklad pri nejakom teroristickom útoku, ale to je pre mňa príliš komplikované odbúranie hraníc má aj tie isté stránky, pretože v rámci šengenského priestoru majú obchodníci s ľuďmi voľnú ruku. Každý deň obchodníci s ľuďmi transportujú ženy naprieč Európou a potom ich hnutia niekde v Európe k prostitúcii. A my nemôžeme zasiahnuť, pretože Európsky súdny dvor e, vydal rozsudok, že napríklad v Holandsku sa môže vyhodnotiť iba maximálne 90 hodín e, videomateriálu z hraničného priestoru. Samozrejme, odburávanie hraníc viedlo oveľa lepšiemu aj transportu tovaru a samozrejme je platné aj to, a to je platné na druhej strane, že takýmto spôsobom sa musíme snažiť aj bojovať proti kriminalite, avšak voľný pohyb osob je na jednej. Voľný pohyb osob na jednej strane je dobrý, ale nesmieme byť e, slepí kriminálnici jednoducho využijú každú možnosť, ktorú im ponúkajú otvorené hranice. Takže vždy otvorené hranice to nie je automaticky správne. A teraz za EFD dostane slovo pán Fontana, nech sa páči, máte minútu a pol. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Do istej miery sme trochu zmetený, pokiaľ ide o túto dohodu, ktorú tu máme ohľade šengenského systému, pretože tu máme pred sebou vážnu situáciu členských štátov, ktoré musíme čeliť. A jednej veci nerozumiem, prečo nemôžeme zaviesť takéto kontroly na hraniciach, ak sú tu skutočne obrovské prúdy imigrantov. To sú takisto vážne situácie. To sú situácie, ktoré sa opakovane dejú. Ja som napríklad čítal, že v takéto mimoriadnej okolnosti jednoducho môžeme na hranicách dokonca robiť aj kontrolu, ale možno nevieme presne ako dlho, dva mesiace, tri mesiace, to nie je celkom jasné. Treba povedať, že táto smernica musí byť uplatňovaná aj zo strany tých členských krajín, ktoré sa nachádzajú v inej hospodárskej a sociálnej situácii. To znamená, niektoré z nich sa istotne budú snažiť alebo niektorí občania alebo utečenci sa budú snažiť využiť túto situáciu. Bohužiaľ nie všetci ľudia zmýšľajú iba pozitívne a tu si robím trochu oba, e, tu si robím trochu starosti. Tu potrebujeme konkrétne kontroly na hraniciach. Napríklad u nás v Benátkach boli snahy e, vrátiť občanov z tretich krajín do ich vlastných krajín, e, pretože sa nechovali správnym spôsobom ale nepodarilo sa to. My si myslíme, že Schengen je dobrý, ale potrebujeme aj protiváhu. Potrebujeme mať aj kontroly na hraniciach a v prípade mať možnosť poslať ľudí naspäť domov. Ďakujem veľmi pekne a teraz prejdeme k pani Ernst. Nech sa páči, máte dve minúty v rámci GUE. A už to funguje, hovorí pani rečnička. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Zrušenie hraníc a hraničných kontrol, to sú tie najväčšie pridané hodnoty Európskej únie. Je to náš spoločný výdobytok a nemôže to jednoducho podliehať svoj vôli e, členských krajín. Je, súvisí to so základným právom aj v rámci Európskej únie a súvisí to teda s tým voľným pohybom osôb. A keď tu máme takéto veľké nedostatky, a to treba celkom jasne povedať, tá tzv. doložka o mimoriadnych okolnostiach, kde členské štáty môžu do istej miery e, reagovať takýmto spôsobom. Áno, samozrejme, ak by takéto opatrenie bolo uplatnené, tak by to znamenalo, že vlastne migranti e, sú určitým zádavkom v tom zmysle, že by sa potom takéto hraničné kontroly mohli znovu obnoviť. A v tomto kontexte sú vlastne tými obetnými baránkami a my nemôžeme z nich urobiť obetných baránkov. Ja som proti tomu. A aj ten návrh rady, ak sa pozrieme na tento konštruk, ktorý ponúkli, kde sa hovorí, že členské štáty môžu takúto kontrolu robiť až dva roky a tam je komisia iba určitým kontrolórom a parlament dokonca nemá ani možnosť vyjadriť sa k tomu. To znamená, absolútne z, tejto, z tohoto celkového procesu vypadol. Ak takéto niečo odsúhlasím, a to hovorím, hoci ja obom spravodajcom skutočne chcem vyjadriť svoju veľkú vďaku a e, vyjadriť aj rešpekt, pretože skutočne dva roky statočne bojovali a to je správne. Ja som rada, že sa nám podarilo dosiahnuť aspoň evaluačný mechanizmus, ktorý zabezpečí spravodlivosť medzi tretími krajinami a členskými štátmi a istú mieru transparentnosti, ale predsa len treba povedať, že sme prehrali a ja dúfam, že to nebude precedens pre nejaké odstavovanie Európskeho parlamentu. Schengen nemôže byť určitým nepriateľom pre jednotlivé členské štáty a ich vlády. A preto tento kompromis my nepríjmame. Ďakujem a teraz za nezaradených dostane na minútu slovo pán Zilstra. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, veľmi pekne ďakujem za slovo. Ja som sa proti Schengenu už ohradil viackrát. Zrušenie vnútorných hraníc na papieri síce vyzeral dobre, ale vidíme, že v každodennej realite tu máme veľké nevýhody, ktoré prevyšujú výhody. Takýto bezhraničný priestor jednoducho priťahuje magických kriminálnikov. A členské štáty sú slabšie v boji proti tomuto a Brusel je ako keby silnejšie. Prečo by sme nemohli zaviesť takéto kontroly, ak to členské štáty považujú za dôležité? A ktorí nechce, ktorý občan členského štátu nechce ukázať svoj pás na kontrole na krátku dobu a tým zabráni tomu, že sa do jeho krajiny nedostanú nejakí kriminálnici. Prečo ste takí alergickí na tieto hraničné kontroly? Schengen je typickým príkladom európskej politiky, ktorá jednoducho míňa účinku. Apelujem ešte raz na členské krajiny v prospech svojich vlastných občanov, aby sa skončil šengenský systém. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. A teraz dostane slovo na dve minúty pani Matie. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážená pani komisárka, ctení kolegovia a kolegyne. Ďakujem veľmi pekne spravodajcom, pánovi Kojovi a pani Weberovej. Získali sme tu dvojnásobné víťazstvo na jednej strane reforma šengenského systému a na druhej strane sa nám podarilo ponechať e, voľný pohyb osôb. To je veľký výdobytok. To jednoducho zotaví alebo zomkne Európanov ešte viac a je to celkom jasný dôkaz európskeho občianstva. Schengen vnímajú, vníma väčšina občanov ako najväčší výdobytok Európskej únie, pokiaľ ide o celkový projekt Európskej únie. To nemôžeme spochybňovať. Každé Znovu obnovenie hraníc má byť iba posledným riešením. Musíme zlepšiť bezpečnosť v rámci šengenského priestoru, tak aj bezpečnosť európskych občanov. Máme tu teraz špeciálny mechanizmus na evaluácie, vyhodnocovanie žiadosti o azyl a môžeme celkom efektívne teraz kontrolovať aj bezpečnosť na hraniciach a máme prehľad v tejto oblasti. Máme lepšie reakčné možnosti a Snažíme sa o to, aby sme tu nemali nejaké priesaky na hraniciach, cez ktoré sa môžu dostať nelegálnym spôsobom na naše územie občania alebo kriminálnici. Takže našim, našou úlohou je lepšie kontrolovať hraničný priestor, hranice, Áno, na časovo obmedzené obdobie sa môžu interne takéto hraničné kontroly znovu zaviesť s cieľom chrániť lepšie občanov, ale nemôžeme byť naivní. To sú celkom jasné podmienky, ktoré musia byť splnené na to, aby sa takéto, hrani, aby sa takéto kontroly znovu obnovili. Členské štáty majú istú, isté obmedzenia, pokiaľ ide o znovu obnovenie takýchto hraničných kontrol, ale ako vieme, absolútne primárnou je hlavne bezpečnosť občanov. Takže takýmto spôsobom vlastne chceme posilniť kontrolu vonkajších hraníc a týmto spôsobom zlepšíme bezpečnosť občanov v šengenskom priestore, v rámci ktorého sa môžu v súčasnosti voľne pohybovať. A ďakujeme komisii a našim spravodajcom, že sa nám podarilo dospieť až do tejto fázy, avšak treba povedať, že rada v rámci toho hodnotenia jednoducho neponúkla nejaké demokratické riešenie. Ďakujem, pani Matie, a teraz dostane slovo na dve minúty pán Goebbels. Vážený pán predseda, v roku 1995 som v Schengene bol medzi hostiteľmi pri podpise prvej dohody, ktorá viedla k zrušeniu hraničných kontrol. A to bolo veľmi populárne v Európe. Z dôvodov vnútropolitických. Teraz chcú členské štáty takéto klauzuly e, záruk a odôvodnením je boj proti nelegálnej imigrácie. Mali by sme na vonkajších hraniciach bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi, ale mali by sme sa vyvarovať toho, aby sme sa dostali e, toho konfliktu, vyvarovali teraz konfliktu o 2011 francúzsko-tunisský konflikt prípade, že nie sú nejaké kontroly, nech je ich štátna príslušnosť akákoľvek na vnútorných hraniciach by nemala byť. Článok 78 a 79 stanovila pravidla 78 odsek 3 hovorí, že v prípade mimoriadnej snúdzovej situácie, e, ktorú spustí prílev, nečakaný prílev príslušníkov tretich krajín, jeden z krajín môže prijať mimoriadne opatrenia. A to je viac než adekvátne ustanovenie, ktoré dokáže riešiť mimoriadne situácie. Členské štáty sa teraz v týmto dohodou na nás snažia našiť uh, takú repatriáciu Schengenu mimo bežné legislatívne postupy. Dohoda, ktorá bola dohodnutá v rámci trialógu, má aj bezpečnostné prvky. Niektorí tvrdia, že to umožní Populisti tvrdia, že to umožní e, riešiť nejaké populistické e, ataky voči imigrantom. Ale sú tu podľa mňa ministri vnútra majú aj iné skryté dôvody. A ja si myslím, keďže v rámci ten, e, tých vnútorných hraníc je pohyb 1,5 miliardy ľudí. A kto ich môže zastaviť? Kto môže zastaviť turistov, ktorí navštívujú Francúzsko, Nemecko? kto môže e, sledovať treba z pracovníkov, ktorí migrujú za pracou. Ja si myslím, že túto politiku e, poháňa strach a to si nemyslím, že je správne. Ďakujeme pánu Goebbelsovi, teraz pán, pani Sargentini. Because they <laughs> Ďakujem pekne, pán predseda. Rok sme diskutovali o hodnotiacom mechanizme a teraz tu máme nový návrh. Ale neviem, to si tu robí srandu z koho, pretože vieme, členské štáty vedia, aký je výsledok, ale nechcú vôbec ukázať, odhaliť na základe, akých kritérií sa rozhodnú uzatvoriť dočasne svoje hranice. Takže komisia, parlament sa toho je zaangažovaná. To znamená, poháňa to opäť e, túžba povedať svojim občanom, že ste znovu obnovili kontrolu vnútorných hraníc a pritom takto vôbec nie je. Ten názor je, že môžete treba skontrolovať na holandských hraniciach pár východoeurópskych značiek aut a tým vraj bojujeme proti zločinu. Kvôli tomu, že by vraj tí, ktorí prichádzajú z východu, mohli byť nebezpeční. Ja si myslím, že to je celé absolútne nedôveryhodné. Ďakujeme pani Sargentini. Slovo má pán Vlasák, nech sa páči. Vážený pán predseda, pani komisárka, dámy a páni. O nových pravidlách šengenského priestoru a systému sa medzi Európskym parlamentom, komisiou a členskými štátmi diskutuje už viac než rok. Kompromis, ktorý sme dosiahli, podľa ktorého by znovu zavedenie kontrol e, na vnútorných hraniciach malo byť riešením len krajiny, len v prípade ohrozenia vnútornej bezpečnosti danej krajiny a potom, čo boli všetky ostatné prostriedky vyčerpané a hlavne až potom, čo prebehnú konzultácie s členskými štátmi a Európskou komisiou, je podľa mňa vyvážený. V súvislosti s novými pravidlami tiež oceňujem možnosť sledovať, či na vnútorných stred, e, hraniciach neprebiehajú nepovolené kontrole, kontroly. Čenskí občania majú e, negatívne skúsenosti, zvlášť na nemeckej strane hraníc. Prakticky teda budeme mať nový nástroj, ako to kontrolovať a ako sa brániť. Schengenský priestor bez kontrol na vnútorných hraniciach je podľa môjho názoru jedným z najväčších úspechov európskej integrácie a preto našim spoločným záujmom musí byť funkčná šengenská spolupráca, ktorá vychádza zo zodpovedného dodržiavania pravidel, ktoré sme si stanovili. Ďakujem pekne. Pán Vlasák. Slovo má pán Batten. Minulý rok sme videli, ako sa otriasal šengenský systém pod masovou migráciou. Niektoré členské štáty chceli zaviesť jednostranné kontroly. Revízie pravidiel sú len snahou zabrániť tomuto výbuchu, ale je to príliš málo a príliš neskoro. Toto tieto ustanovenia umožňujú zaviesť kontrolu za vynimočných okolností na obmedzený časť iba pár krajinám. Naozaj je to príliš málo a príliš neskoro. Len tie krajiny, ktoré majú veľmi podobné a stabilné ekonomické a kultúrnu povahu, ekonomickú kultúrnu povahu, tie by mohli mať otvorené e, hranice. Schengenská politika je pre katastrofou pre obyčajných ľudí a vytvorila ohromné sociálne-ekonomické e, problémy. Táto politická ideológia je nezdielajú obyvateľi Európy. Myslíme si, vychádza z toho, že Európa, kontinent je akýmsi Európskou federáciou štátov, jednotným štátom, ale to nie je. EÚ je úplne mimo styku s realitou. A keď spolu super ideológia a realita, realita vždy zvíťazí. Ďakujem pekne, pán Peten. Pán Goebbels? Vaše vystúpenie bolo veľmi úspešné. Máte totiž dve modré karty. Príjmate? Áno. Takže pán Goebbels, prvá otázka. Vážený pán predseda, pán Pecen nám práve povedal, že európska politika ohľadne eh, hraničných kontrol je katastrofou. Vieme, že Spojené kráľovstvo nie je členom šengenského priestoru. Mohol by mi pán Patton, prosím vysvetliť, prečo je v Spojenom kráľovstve toľko ilegálnych prísťahovalcov v krajine, ktorá nie je členom šengenského priestoru. Prečo máte tento problém? Slovo má pani Morbaj. Môžete položiť svoju otázku. Pani Morbaj? Ďakujem pekne. E, pri všetkej úcte k pánu Petenovi a ďalším našim priateľom zo západu, ja pochádzam z východu a z tejto pozície sa vás pýtam, či nechcete znovu, či chcete znovu teda premýšľať vôbec myšlienku voľného pohybu pracovníkov a osôb v rámci EÚ. Môžete mi prosím na toto e, zodpovedať, pritom ešte zvážiť voľný pohyb kapitálov. Ak áno, tak aj my budeme radi, zatvoríme naše hranice pred západným kapitálom a radive prevezmeme naspäť kontrolu nad našou ekonomikou. Ďakujem pekne. Takže ochrana hraníc sú naozaj katastrofou. Áno, pán Goebbels, máte pravdu. E, Spojené kráľovstvo nie je súčasťou Schengenu, ale stále tým trpíme, pretože teraz je o mnoho ľahšie sa dostať pre ľudí, dostať sa do Kaleje a potom je jednoduché úplne pre nich už preskočiť do Spojeného kráľovstva. Máte pravdu. Imigračná politika je katastrofou vo Veľkej Británii a nie je to len kvôli EÚ, ale aj kvôli absolútnej neschopnosti a neochote e, britskej vlády vytvoriť e, kontroly, ktoré by fungovali. Takže súhlasím s vami, tá katastrofa nie je vinou iba EÚ, ale aj našou krajinou. Čo sa týka druhej otázky ohľadne voľného pohybu osôb, nie. Neveríme, E, v našej strane na voľný pohyb osôb. Myslíme si, že treba kontrolovanú, kontrolovanú imigráciu. Imigráciu nechceme zastaviť, nechceme zastaviť ľudí, aby sa k nám dostali, ale chceme, aby naša vláda nad tým mala kontrolu v záujme britských občanov a nie v záujme nejakej politickej ideológie, ktorú nezdielame. A ak chcete kontrolovať osoby a častokrát kapitál je iba otázkou nejakých číselok na počítači, my chceme zmeniť politiku v, o rôznych oblastí v záujme britských e, občanov a to bude potom aj v záujme všetkých ostatných. Ďakujem pekne, pán Peten. Teraz má slovo pán Obermajer. Ďakujem pekne, pán predseda. Nemôžem zdieľať náčenie z tomu aktuálnemu správu. Áno, čiastočne je niečo pozitívne na vrhu komisie, aj keď doteraz šengenský systém vyzerá skôr ako švajčiarsky sír, je plný dier. To si myslíme, že tie zmeny sú pozitívne, ale je absolútne nesprávne a síce rozhodnutie e, o znovu zavedení kontrol na vnútorných hraniciach. Právo zaviesť tieto kontroly e, naopak sa členom nedostáva a je im e, vzaté späť, teda je im odobraté. Myslím si, že v rámci je ešte treba riešiť túto situáciu s rámcov komisiou, tzv. dialog so susedskou krajinou a tak ďalej. E, ten postup je tak komplikovaný, ale bude to viesť k niečomu, alebo bude príliš neskoro, pretože ilegálni migranti určite vám nebudú trpezlivo čakať e, na hraniciach, kým sa Brusel odhodla konať. Ďakujem pekne, pán Obermajer. A slovo má na minútu a pol pán Papa Nikolau. Ďakujem pekne, pán predseda. Bez pochyby je jasné, že dohoda ohľadne Schengene, o Schengene je veľmi dôležitý a veľkým, predstavuje veľký dôležitý pokrok. Chcem pogratulovať kolegom a môžem v tejto chvíli povedať, že ako spravodajca som pracoval na tretej správe. Eh, príspel som ke revízii Šendenského kodexu. Tým pádom som to celé sledoval, takže sme to riešili v rámci prvého čítania. Zajtra budeme hlasovať. K samotnej šengenskej správe. Voľný pohyb osôb v rámci šengenského priestoru predstavuje veľmi pokročilú formu spolupráce v rámci EÚ. Tá ale predpokladá, že sa štáty EÚ budú navzájom rešpektovať. A na to, aby to mohlo fungovať, musia všetky členské štáty pokračovať ďalej a pracovať e, ruku v ruke. Jednostranné opatrenia naopak šengenský systém poškodzujú. Inými slovami to znamená, nezodpovednosť je dôvodom, prečo sa e, osoby vôbec v šengenskom priestore nevy, znajú, pretože naozaj šengenská politika je veľmi pokročilou politikou. Jeden príklad. Tí, ktorí si myslia, že je možné ilegálnym prisťahovalcom dať do ruky falošné pasy, tak jednoducho dokazujú iba, že vôbec nevedia, ako šengenský priestor funguje a že vôbec nevedia, ako, aké sú výsledky tohoto priestoru. Pani komisárka, rada by som, aby ste mi na toto odpovedala. 1,5 minúty pre pána López Aguilára. Ďakujem za slovo. Vieme, že ten azylový balík eh, bol zablokovaný, ale okrem toho aj šengenský balík bol zablokovaný. Hlavne pokiaľ ide o vyhodnocovanie toho šengenského systému a aj dočasné obnovanie kontroly vnútorných hraníc. Preto vítame, že sa pracuje na týchto témach ale treba naozaj oceniť úsilie e, zo strany členských štátov. A nakoniec má sa zintenzívniť aspekt právomoci informovať. Pokiaľ je tento balík, je to veľmi dôležitá súčasť európskych aký. A je to v záujme európskych občanov. Tento balík vlastne bol predmetom rokovaní 1,5 roka a mali sme dočenia s populistami, ktorí chcú renacionalizovať túto politiku, napríklad e, obmedziť voľný pohyb osôb a podobne. Jednostranne zo strany rady sme zaznamenali určité pohyby, takže treba tieto problémy prekonať. Európsky parlament sa určite zasadí o to, že akákoľvek zmena v budúcnosti, pokiaľ o túto legislatívu, má sa dodržať ten veľmi dôležitý princíp voľného pohybu osoby, osôb v Európe. Aby Európa naozaj bola slobodná pre tých 500 miliónov občanov. Ďakujeme pánovi Aguilarovi. Teraz na minúcu, pani Keller. Za slovo ďakujem ja. Ďakujem veľmi pekne, ale ja tu nevidím veľké výhody pre občanov Európy. Táto reforma predsa etabluje ďalší dôvod, prečo vlastne boli, by mali byť zatvorené vnútorné hranice. Deficit vonkajších hraníc. To môže znamenať všetko, ale môže to znamenať aj nič. Aj to napríklad, že to pustí veľa migrantov do krajiny. Je to dôvod na to, aby sme zatvorili vnútorné hranice? Ja si myslím, že týmto by sa vlastne voľný pohyb osôb ešte zhoršil. Rozhodnutie o tomto aj tak zostáva na národných štátoch hoci sa týka táto, toto rozhodnutie všetkých občanov, pokiaľ ide o pohyb v rámci Európskej únie. A parlament nedostal tú kompetenciu, ktorú by mal mať. Ďakujem spravodajcom za ich zaangažovanosť, ale zároveň treba povedať, že európska demokratická reforma Schengen jednoducho sa nepodarila. A to je chyba, pretože Schengen vlastne je základným pilierom Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani Keller. A teraz dostane slovo na minútu pán Bilan. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, voľný pohyb osôb je jedným z najväčších vydobytkov EÚ. Umožňuje našim občanom voľne sa pohybovať, e, ubytovať sa, žiť a pracovať v tej členej krajine. Musíme samozrejme brať do úvahy aj príslušné hrozby, ktoré existujú e, v oblasti terorizmu napríklad. Z tohoto hľadiska treba uvažovať e, náležite a adekvátne aj so zintenzívnením kontrol na hraniciach. Ale máme sa pridržiavať tých zásad, ktoré v rámci nášho spoločenstva patria, e, platia. Ehm, migranti, ako vieme, prispievajú k ekonomike hostiteľských krajín a mali by sme ehm, možno posilniť kontrolu na vonkajších hraniciach Schengenu. Minúta pre pána Salavrakosa, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Výdobytky Schengenu sú pre občanov Európskej únie veľmi dôležité. Ja patrím medzi tých, ktorí si myslia, že je veľmi potrebné pre členské štáty, aby boli hranice zabezpečené. Toto sa môže uskutočniť len tak, ak Európska únia nebude zasahovať do toho, ako si členské štáty chránia svoje hranice. Myslíme si to, že členské štáty majú svoju úlohu aby zabrzdila tieto vlny migrantov, imigrantov teda. Ale ako? Pretože v rámci Schengenu je len 6 takých krajín, ktoré akceptujú azilantov a pristahovalcov, napríklad severské krajiny, alebo ktoré, krajiny, ktoré nemajú na hranicu s morom, ktoré nie sú pri mori, ťažko vedia pochopiť problémy Grécka ktoré má obrovské problémy s vlnami migrantov. Vieme, ako dopadlo hospodárstvo v danej krajine. Je to ozaj veľmi a hodné, ako sa usmerňuje táto e, politika azylu v Európe. Môžem konštatovať, že v roku e, tedy od roku 2007 do roku 2011 stálo 1 miliardu eur týmto šiestim štátom, e, ako sa vysporiadať s tou vlnou migrantov. Keď vám prosím ukážem, <laughs> ukázal som kladivka, aby ste si ešte zobrali ďalší papier do ruky. Asi by som mal mať nejaké výraznejšie kladivko. No dobre, hovoril pán predseda. Pán Gomeš, je tu prítomný? Nie je. Mhm. Dobre teda. 1,5 minúty. Pani Dál pán predseda, pani komisárka, vážení kolegovia. V uplynulých týždňoch e, sme boli svedkami toho, že máme tu jedno výrazné posolstvo, že sa nám podarilo posilniť jeden významný princíp, ktorý tu funguje v rámci EÚ a to je voľný pohyb osôb. A myslím, že tento systém sme urobili transparentnejším a efektívnejším. Chcela by som obom spravodajcom zablahoželať. Naozaj nebolo ľahké e, fungovať v rámci toho celého postupu rokovaní. Mechanizmus e, vyhodnotenia, teda, hodnotiaci mechanizmus e, je jednoznačne pozitívny a treba ho podporiť. Pre občanov EÚ je to veľmi dôležitý výdobytok pretože len ozaj ojedených prípadoch by mohlo nastať niečo také, že sa sprísnia kontroly na vnútorných hraniciach. Zároveň bude možné, že nakoniec komisia môže aj aktívne zasiahnuť a vykonať na základe hĺbkovej kontroly e, nejaké opatrenia, ak, prípad, ak príslušný členský štát nie je sám schopný takéto opatrenia prijať. Tento vyhodnocovací mechanizmus a z hľadiska aj jeho uplatňovania e, očakávame a budeme vlastne svedkami tej novej situácie, že tu bude uplatňovaný jednotný systém vyhodnocovania. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Gal. Slovo má na minútu pani Guillaume. Ďakujem za slovo. Pani komisárka, vážení kolegovia, solidara, solidarita a vzájomná dôvera sa dosť podkopali za uplynulé roky. Často sa spochybne otázka voľného pohybu osôb. Hovorí sa o ľuďoch, ktorí zneužívajú napríklad sociálny systém ako azilanti a migranti. Tomuto sme sa už tiež venovali a predpokladám, že ešte budeme v tejto sfére pracovať ďalej. Potrebujeme obnoviť dôveru v šengenský priestor. Musíme prestať obviňovať susedné krajiny za problémy. Potrebujeme naozaj lepšie spravovanie týchto európskych záležitostí. Ďakujem. Schopnosť kontrolovať vlastné hranice je veľmi dôležitá pre zvrchovanosť krajiny. Keďže e, Spojené kráľovstvo nie je súčasťou Schengenu, tak sme za to, aby sme si sami mohli e, riadiť tieto veci. Ale samozrejme, všetky príslušné orgány musia byť schopné zistiť, ak existuje nejaké riziko a musia byť schopné komunikovať túto záležitosť smerom na vlastných občanov. Sloboda pohybu je ozaj veľmi cenná sloboda, ale musíme zároveň chrániť našich občanov, takže musíme e, zabezpečovať patričnú výmenu informácií. Musíme e, riešiť kriticky dôležitú otázku ochrany pred nebezpečnými osobami. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Ford. Slovo má pani Makovej. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja podporujem tie reformy, ktoré prináša tento balík, pretože vytvára v EÚ naozaj výrazné zlepšenia. Jednak sú tu tie štandardné E, teda situácia je taká, že e, v členských štátoch šengenského priestoru sme zaznamenali také polavenie štandardov a ten nový systém posilní e, súčasný systém, teda to, čo máme teraz, aj z hľadiska vnútorných kontrol. Momentálne je možné tiež e, vykonávať vnútorné kontroly na vnútorných hraniciach. A aj treba, keď nejaké autobusy s turistami idú z jedného štátu do druhého. A je možné, aby štát príslušný, ktoré hranice sa prekračujú, rozhodol, či títo turisti, či tie osoby sú e, osobami, ktoré prekračujú hranicu v dobrej viere alebo nie. Ale v budúcnosti Európska komisia zohrá výraznejšiu úlohu pri takýchto kontrolách. Myslím si, že to, čo nás čaká, bude lepší prostriedok na ochranu verejného poriadku. Myslím, že to povedie ku voľnému pohybu v rámci Európskej únii k takému, ktorý bude rovnoký pre všetkých. Ďakujem. Pani Makovej, slovo má pán Moraes. Ďakujem. E, keďže prichádzam zo štátu, ktorý nie je súčasťou Schengenu, e, môžeme sa zamyslieť nad oportunistickou situáciou, ktorá vedla k, tejto, k tomu, čo máme teraz. Keď analizujeme pokrok, na ktorý e, poukazujú aj spravodajcovia, a oceňujeme teda aj úlohu parlamentu, aj keď je tu dosť e, nedostatočná úroveň spolurozhodovania. Žiaľ. A zase máme dočinenia s oportunistickými situáciami a keď Povedzme, máme eh, aj vyjadrenia kolegov z Veľkej Británie, ktorí nemajú tú možnosť využívať v plnej miere eh, tú slobodu pohybu, akú majú v šengenskom priestore tí, ktorí sú v ňom. Ale myslím, že tento materiál, ktorý sa predkladá, síce nie je dokonalý, ale je pokrokom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Moraes. Slovo má pani Klacka. Aha, pardon, pardon. Modrá karta. A je všetko v poriadku? Dobre, hovorí pán predseda. 1,5 minúty. Pán Skuria. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade mi dovolte poďakovať eh, spravodajcom, pánovi Kveľovi a pani Weber, ktorí veľmi tvrdo pracovali, aby sa dopracovali k tým výsledkom, ktoré máme v rukách dnes mechanizmus hodnotenia a monitorovania, ktorý sa bude uplatňovať, e, umožní aj nové zmeny. Napríklad hovoríme o možnosti opätovného zavedenia e, kontrol na vnútorných hraniciach za mimoriadných okolností. Samozrejme, sloboda pohybu je jedným z kľúčových aspektov e, slobod v rámci EÚ. A keď hovoríme o výnimočných alebo mimoriadných okolnostiach, e, občas nastanú medzi členskými štátmi také situácie, napríklad po tzv. arabskej jari. Preto e, je správne zakročiť, zasiahnuť za takýchto okolností. Čiže ide o to, aby sme sa vyhli jednostranným možnostiam e, konať a je to v záujme našich občanov. Všetci naši občania by mali mať možnosť voľne sa pohybovať medzi krajinami e, bez toho, aby museli ukazovať na hraniciach pasy. Práve to je e, výrazom toho, že naša únia e, rozkvitá a vyvíja sa z roka na rok. Takže možno si položí človek otázku, prečo sa vraciame niekde späť. Ďakujem. Teraz má slovo pani Boskvet. Nie je prítomná? Tak teda 1,5 minúty pán Protaševič. Nech sa páči. Ďakujem, e, pani przewodniczący, pani komisarz. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážená pani komisárka sloboda pohybu bez pasov, bez hraníc je jeden z najdôležitejších dôkazov toho, že Európa je zjednotená. O tom nie sú žiadne pochybnosti. Hovoríme tu o dvoch nariadeniach. Jedno, ktoré sa týka eh, opätovného zavedenia hraničných kontrol. A eh, to je veľmi dôležité pre slobodu pohybu. A rád by som veľmi rád povedal, že smer zmien, ktoré sa teraz zavádzajú, myslím, že je veľmi riskantný. Nechápem, prečo to bolo navrhnuté. A Ja budem hlasovať za obe správy. Urobím tak preto, lebo si myslím, že čo sa týka opätovného zavedenia kontrol na vnútorných hraniciach alebo hodnotenia, či nejaký štát dodržuje všetky požiadavky. Všetky tieto rozhodnutia treba pridať jednotne a musí ich monitorovať Európska komisia. Komisia dohľadá na dodržiavanie zmluv a myslím, že bude veľmi pozorne sledovať, ako sú tieto pravidlá dodržiavané. Rád by som ešte dodal, že migrácia

Schengenské dokumenty patria ku najväčším výdobytkom Európskej únie. Z toho dôvodu je dôležité udržiavať tento systém a pracovať na ňom ďalej. Kontroly na vnútorných hraniciach by sa nemali vykonávať. Je dôležité, aby sme problematiku videli v kontexte. V budúcnosti by sme mali tieto kontroly realizovať iba vo výnimočných prípadoch. Nemalo by sa to stať systémom v období finančnej a hospodárskej krízy, teda napriek nej nesmieme vytvárať novú železnú oponu. Mobilita, teda voľný pohyb, je jedinečnou záležitosťou na svete, preto je dôležité tieto práva upevňovať a nekráčať dozadu. Mnohé členské krajiny by sa v tomto ohľade potom nedívali pozitívne na Európsku úniu. Preto musíme zabezpečiť príslušné záruky. Podľa môjho názoru Európsky parlament musí podporovať transparentnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Mesároš. A teraz na minúty pán Kelly. Eh, Ďakujem pekne. Ďakujeme za vyhlásenie komisie, podľa ktorého je tu snaha viac zapojiť Európsky parlament. Poukázali ste takisto na úlohu írskeho predsedníctva v tomto ohľade, čo teda uznávam. Na začiatku predsedníctva slúbila pani ministerka, že sa zúčastní na každom jednom stretnutí dvakrát, neboli prítomní. Pani Krejtonová však bola prítomná pri všetkých zasadaniach ja budem podporovať praktické opatrenia týkajúce sa Schengenu. Schengen je súčasťou Európskej únie. Hovoríme o slobode, ale sloboda neznamená e, nekontrolovaný kontext. Osobne, osobitne v špeciálnych okolon, okolnostiach je možné na istú dobu zaviesť kontrolu. Ja si myslím, že v najbližších dňoch bude potrebné pouvažovať o správnom prístupe. Bude to dôležité pre občanov, ako aj pre členské štáty. Ďakujeme pekne, pán Kelly. Na 1,5 minúty má slovo pán Engel. Ďakujem pekne. Je tu veľmi zaujímavé protirečenie záujem o Schengen je obrovský, tak v EÚ ako mimo. A zároveň sa neustále spochybňuje jeho podstata a to je nedostatok vnútorných hraníc EÚ a väčší priestor. A prečo je toto protirečenie? Pretože e, je tu jeden, jeden veľký problém vo vybudovaní projektu EÚ. Na úrovni Rady a členských štátov si ešte stále niektorí neuvedomujú, že vytvárame len jeden jediný priestor. A preto dostatočne neposkytujeme podporu tým, ktorí chránia vonkajšie hranice, či už je to v Grécku alebo na Malte. A preto aj svoje niektoré členské štáty chcú obmedziť svoj národný priestor a obmedziť eh, voľnosť pohybu. To, čo sme dosiahli v rokovaní, je ďaleko od toho želateľného. Veľmi ďaleko. Pretože si stále myslíme, že naši policajti sú najlepší, naše bezpečnostné zložky sú najlepšie a sused nie je schopný zabezpečiť rovnakú úroveň bezpečnosti. Prestaňme konečne Uvedomme si, že je potrebný európsky prístup k riadeniu Schengenu. Bez toho e, ostane Schengenom len priestorom, kde sa naťahujú e, na národné záujmy členské štáty. Ďakujem, pán Engel. Na 1,5 minúty pani Panajotová. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, kolegyňa a kolegovia. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za dohodu, ktorú dosiahol v otázke šengenského eky počas komplikovaných rokovaním pokiaľ ide o mechanizmus evaluácie, bude skôr európskym ako medzivládnym mechanizmom. Pravidelná konzultácia s parlamentom bude vieť, že tieto pravidla budú jasnejšie a systém bude účinnejší. Schengenská oblasť je oblasťou dôvery Verím, že táto dohoda predíde tomu, aby sa aplikovali dvojité kritéria, ako to je v súčasnosti v prípade Bulharska a Rumunska. Ja si myslím, aby, ak by obidve krajiny boli prijaté do Schengenu, podporilo by to bezpečnosť celého regiónu. My sme na vonka, my by sme v vonkajších hraniciach zaistili bezpečnosť. Podľa mňa vstup týchto dvoch krajín by sa nemal veľmi odkladať. Euroskepticizmus by sa v tomto prípade ešte viac posilnil. Ďakujeme. Ďakujeme pani Paneotová a teraz eh, postup Catch the Eye. A ako prvý pán Diaz Demera. Veľmi rád. Ďakujem Karlosovi a Renate a vďaka nim dnes analizujeme komunitárnu dimenziu Schengenu, slobodu pohybu občanov veľmi telegraficky. Urobili ste závidenia hodnú, konštantnú prácu. Ako rezume EP dobre, rada zle. Rada bola neflexibilná a krátko zraká počas tohto procesu. Európsky parlament vďaka vám bude mať prístup k informáciám v hodnotiacich, v hodnotiacich procesoch. Ale skutočne môžeme veriť že nás budú konzultovať v prípade akejkoľvek reformy, ktorá ovplyvní Schengen? Verím pani Malstromovej, ale pomlčím, pokiaľ ide o to, čo očakávam od rady, ale Európsky parlament bude veľmi pozorný. Ďakujem pekne, pán Diaz Demera. Na jednu minútu má slovo Eh, na jednu minútu má slovo pán Luhan. Mulțumesc, domnule președinte. Este îmbucurător faptul că prin acest... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Mechanizmus hodnotenia šengenského priestoru v krízovej situácii osobitne na hraniciach, je veľmi dôležitou záležitosťou sú obavy, že sa nič nekoná v prospech riešenia Bulharska a Rumunska. Niektoré členské štáty sú stále proti. Je to predsa proti dlhodobým princípom Európskej únie Opäť sa ukázalo, že napriek tomu, že všetky členské štáty prevzali zodpovednosť, niektoré z týchto štátov nemajú rovnaké výhody. Milí kolegovia, tieto ambície budú podkopávať eh, silu Európskej únie a prestíž na svete. Keďže sme splnili všetky kritéria, chcem požiadať všetky zodpovedné inštitúcie, aby navrhli všetky dôležité opatrenia, ktoré by prispeli ku rozšíreniu šengenského priestoru, aby sa skoncovalo s touto nespravodlivosťou. Okay. Ďakujem. A teraz pán Jenkins. Chcem sa poďakovať veľmi e, srdečne a chcem zdôrazniť skutočnosť, e, že činnosť e, Schengenu je veľmi dôležitá pri integrácii Európskej únie. Je to dôležité hlavne pri existujúcej nálade nevraživosti voči Európskej únii tieto kontroly na vonkajších hraniciach, na vnútorných hraniciach musia byť výnimočné. No a čo je dôležité, je účinnosť kontrol na e, vonkajších hraniciach Schengenu. Nie je to iba vo vlastnom záujme táto kontrola, aj v záujme všetkých členských štátov, preto by som chcela podporiť e, všetky opatrenia, ktoré majú zvýšiť účinnosť vonkajších kontrol. Ďakujeme, pán Zemke. zlovieka. Teraz pani Zazloviecka. Ďakujem, pani Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Legislatívny návrh komisie jasne poukazuje na to, že tu bol istý nátlak zo strany členských krajín. Riešenie by ovplyvnilo členské štáty, ale takisto by to ovplyvnilo voľný pohyb. Členské štáty z interných dôvodov môžu podkopávať naše hodnoty. Ak s tým budeme súhlasiť, tak e, sa to rozšíri do celej Európskej únie. Preto súhlasím e, s Európskou komisiou, že je tu právo kontrolovať to, čo sa deje na vonkajších hraniciach. To znamená, členské štáty nemôžu mať voľnú ruku pri týchto kontrolách. Boli by mať také odporúčania, ktoré by túto skutočnosť odzrkadlovali. Ďalej Európska komisia by mala predložiť e, komisii a parlamentu, teda rade a parlamentu e, sledovanie tejto situácie. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Nelson. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No musíme rozlišovať medzi vízami, ktoré sú určené pre turistov a medzi inou situáciou, totiž ak berieme do úvahy, porušenie Schengenu bude znamenať príliv ďalších utečencov, tým by sa mohol zrútiť šengenský systém ako taký, Grécko, Taliansko, Malta jednoducho nevytvoria vyrovnávací mechanizmus, takže sociálny turizmus neprichádza do úvahy tieto krajiny sa neusilujú o vstup do Schengenu. V mnohých regiónoch Európy práve vzhľadom na eurokrízu máme vyrovnané sociálne nerovnováhy, takže kontroly na vnútorných hraniciach by nám mohli pritom určite pomôcť. Ďakujeme, pán Merc. Teraz pani Kolárska-Bobinská. Ďakujem pekne. Je mi veľmi ľúto, že miesto toho, aby sme hovorili o vstupe Bulharska a Rumunska do šengenského priestoru, snažíme sa to vysvetliť a um, snažíme sa zdôvodniť e, opätovné zavedenie kontrol. Sú to predsa kroky späť v Európskej únie. Myslím si, že nastal čas, aby sme začali hovoriť o otvorení šengenského priestoru a nemali by sme hovoriť o tom, ako ho zatvoriť. Je mi veľmi ľúto, že pozorujem, že v tejto celej procedúre Európsky parlament bol akoby mimo, nebola uznaná jeho úloha v plnej miery. Ja si myslím, že tie opatrenia, ktoré sa uskutočnili, e, tak, že nebol dostatočne zapojený Európsky parlament. Ďakujem. Ďakujem. A na záver pani Morvaj. Köszönöm szépen. Ďakujem pekne. Zdá sa, že medzi mimoriadnými podmienkami eh, vládne jeden výdobytok a to je voľný pohyb. Eh, zajtra bude parlament hlasovať o tom, či bude možné zaviesť kontroly. Naši priatelia zo západnej Európy sa netajili tým, že podľa nich je dôležité, aby sa zaviedli tieto kontroly, pretože my sme pre nich nebezpeční. Ja si myslím, že voľný pohyb by sa nemal zastaviť ale my žiadame, žiadame aby sa za istých okolností zablokoval aj voľný pohyb tovaru, respektíve finančných služieb. Ak sa pozrieme na Maďarsko, my sa touto formou budeme brániť, pretože nedokážeme držať krok s týmto zahraničným kapitálom, pretože mnohé malé a stredné podniky nevládzu držať krok. Ja si myslím, že by to bolo zase z našej strany riešenie, ako podporiť našich zamestnancov a naše podniky. Ďakujem. Ďakujem, pani Morvaj. A teraz pani komisárka, nech sa páči, máte slovo. E, Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni, najskôr k Rumunsku a Bulharsku. E, to nie je predmet dnešnej debaty, ale ako iste viete, a nemusím to opakovať, že komisia pri viacerých príležitostiach zopakovala, že myslíme, že Rumunsko a Bulharsko sú pripravené na vstup do šengenského priestoru, ak splňajú všetky technické kritéria, ktoré sú rovnaké pre všetky krajiny, avšak rada ešte stále nedokázala rozhodnúť. Vytvorenie Schengenu, ako povedali mnohí z vás, je veľmi dôležitým, veľkým úspechom Európskej únie. Obyvatelia sa môžu voľne pohybovať. 25 miliard ciest robia v Európskej únii každý deň. Fakt, že sa dá cestovať bez pasu je veľmi hmatateľnou výhodou pre občanov a má to obrovský dopad na vnútorný trh. Čo sa týka rokovaní, počula som, že viacerí z vás by boli radi, ak by sme išli trochu ďalej. Nie je to tiež 100% to, čo som si predstavoval, ale je to kompromis a to je mm, úspech dá nám to lepšiu možnosť bojovať proti nedostatkom na vonkajších hraniciach. Budeme mať tiež lepšie možnosti zaistiť, že členské štáty nemajú alebo nevykonávajú E, nepovolené nelegálne kontroly na vnútorných hraniciach. Dúfam, že to vytvorí e, dôveru, pretože tá nám chýbala v rámci e, politickej debaty pred dvoma po rokom. Sloboda cestovať v Európe musí byť garantovaná. No a preto ja dúfam, že budem, budete hlasovať za návrhy, ktoré pripravili vaši spravodajcovia, pani Weber a pán Kovlio, ktorým ešte raz veľmi ďakujem za ich ťažkú prácu spolu s írskym eh, predsedníctvom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pani komisárka. A teraz má slovo správodajca, pán Kojiďo, nech sa páči. Dobrý deň, prezident. Mm, ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pane Malmström jasne povedala, že komisia je výťazkou pri tejto metóde. Chcem sa poďakovať za privetivé slova, ktoré sa orientovali konkrétne na moju osobu. Ja si myslím, že nepôjde opätovné zavedenie kontrol s výnimkou jednotlivých opodstatnených prípadov. Bude to kontrolovať aj komisia, rozhodne o tom rada. Takisto sa nebude obmedzovať voľný pohyb osôb, práve naopak umocní sa. V prípade, ak sa budú ilegálne robiť tieto kontroly, v takom prípade to zachytí tento mechanizmus a bude, budú sa uvaľovať sankcie. Migrácia nie je dôvodom na zavedenie kontrol. Je to vylúčené. Uh, táto rozpráva sa netýka vstupu Bulharska, Rumunska. Tieto krajiny už dávno mali byť súčasťou Schengenu. Mnohí sa obávajú pred Rumunskom a Bulharskom, teda pred e, vstupom do Schengenu. Pomocou hodnotiaceho mechanizmu jednotlivé členské štáty prevzali záväzok plniť tieto pravidlá, takže tieto výhrady sa nebudú uplatňovať. No, chcem sa poďakovať za podporu tieňových spravodajcov, teda tých, ktorí možno nebudú hlasovať v prospech tejto správy. Dostal som veľa podnetov a ďakujem aj za spoluprácu s pani Weber. Ďakujeme pekne a poslednou rečníčkou je pani Weber. Ďakujem pekne. Chcem využiť e, týchto pár minút, aby som e, niečo povedala na záver tejto rozpravy a chcela by som poďakovať kolegovi a priateľovi Koejovi za jeho podporu, za prácu, ako aj ostatným kolegom, ktorí prispeli k vypracovaniu tejto správy. Naozaj umožnili urobiť obrovský pokrok. Druhé posolstvo, ktoré je dôležité pre mňa, pre presvedčenú Európanku. Nie je pre mňa prekvapením, že europoslanec, ktorý pochádza z krajiny, ktorá je mimo priestoru, Euro, e, mimo priestoru Schengenu, že tak rozhodne pracoval a spolupracoval v prospech e, niečoho, čo e, patrí všetkým európskym občanom. A je to svedectvo toho, že krajina, ktorú ja zastupujem, Rumúnsko, dúfa, že nový, nový Schengen otvorí e, svoje hranice aj Rumunsku, pretože keď sa rozhodne, my sme pripravení byť členmi. My sme európsky občania a chceme mať a užívať rovnaké práva ako zvyšok spoluobčanov EÚ. Ďakujem pekne pani Weber. Uzatvárame tento bod rozpravy a bude sa o ňom hlasovať zajtra o pol dvanástej. Ideme k ďalšiemu bodu programu. Je to spoločná rozprava o účtovných závierkách a súvisiacich výkazoch. Je to správa pána Léneho a potom pani McCarthy požiadavky na transparentnosť. Začneme s pravodajcom, pán Léne, 4 minúty, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, kolegyne a kolegovia, táto agenda, o ktorej máme dnes hovoriť, je mimoriadná.